Dámy a páni, vážený pán predseda Peterl, Ich möchte gern mit der Nachmittagssitzung beginnen. Chcel by som začať s popoludňajším zasadnutím. Máme medzi sebou pána Gentiliniho, Takéto meno sme mali aj vo futbale v minulosti. Pán Gentilini je mimoriadný zástupca Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe. A to, o čom sme dnes hovorili, pokiaľ ide o tie zástupné vojny a pokiaľ ide o Blízky východ, tak to je všetko prepojené v viacerých zmysloch s tou otázkou, pokiaľ ide o konflikty, ktoré tu máme. A chceli by sme aj viac vedieť, všakým smerom sa vlastne ten vývoj, ktorý tu máme a ktorý vedie k násilnostiam v tomto regióne, kde momentálne nevidíme žiadny náznak toho, že by sme mohli mať nejaké riešenie, kde prezident Abbas povedal, že Oslo, proces Oslo bude skončený, ho vypovedajú, takže to je ťažký vývin situácie. Nevieme, ako by sme sa mohli dostať nejakým dôveryhodným rokovaniam o mierovom štatute, ktorý by vlastne obsahoval aj bezpečný židovský štát Izrael, ako aj nezávislé demokratické a životaschopné štátne zriadenie Palestíny. Ešte podľa hraníc roku 1967 ako by sa tu tá dôvera znovu dala vybudovať, ktorá je bezprostredná na to, aby sme tento kontext vyriešili. Pán Gentilini, zaujímalo by ma, akým spôsobom vlastne ten kvartet v tejto fáze môže byť aktívny a aké podmienky môže vytvoriť na nové, pre nové rozhovory takýmto druhom aby vlastne tí zástupcovia oboch strán sa znovu sadli za rokovací stôl, čo je hlavná podmienka na to, aby sa zaznamenali nejaké nové pokroky a zmena situácie. Želám vám veľa úspechov pri vašom príhovore, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Brok. Je to veľká veľké potešenie pre mňa, že môžem byť medzi vami. Budem sa snažiť využiť tých pár minút, aby som vám povedal, ako vnímam tie veci ja e, priamo v teréne, pretože ja už bývam v tomto regióne 6 mesiacov, som v Jeruzaléme a som v kontakte s oboma stranami a chcel by som sa vyjadriť k niektorým záležitostiam, ktoré spomenul pán e, podpredseda, keď som sa s ním stretol na plenárke pred pár mesiacmi a budem sa sústrediť teda na tie aktivity, ktoré sú dôležité, tak ako, ako si to istotne uvedomujeme všetci. Takže tri veci v stručnosti. Jedna vec je dôležitá, aby sme videli, že čo sa deje vlastne priamo v teréne, ako zastaviť to násilie a môžem sa tu venovať viacerým veciam, čo sa Európska únia snaží dosiahnuť v spolupráci s partnermi potom by sme sa mohli vrátiť k tomu, že ako vlastne chceme znovu naštartovať politický proces a tu sa budeme sústrediť na ten proces štvorky, okiaľ ide o implementáciu opatrení priamo v teréne, ktoré vybudujú dôveru a vytvoria podmienky na dôveru, aby to skutočne malo zmysel v právom čase. A potom v stručnosti, ako vlastne otvoríme tento politický horizont otvorený, aký môže tu byť východisko. Ale tak na začiatku poviem, čo robí Európska únia, pretože Európska únia je aktívny hráč. Skutočne sa snažím prispieť tejto celkovej politike, ktorú robíme. Tu máme inštitúcie, tam Európsky parlament a to si všetko treba dobre zvážiť. Európska únia pracuje veľmi tvrdo na, na, so svojimi Ameri- partnermi, Američania a ostatní tam v tej štvorke, aby sme podporili Eh, úsilie lídrov, aby sa ukončilo to násilie, aby sa začal teda nejaká forma politického procesu. Štvorka bola v poslednej dobe veľmi aktívna, stretli sme sa s kolegami v regióne, ale boli tu aj hlavné stretnutia v New Yorku a inde, takže to je niečo veľmi dôležité. A potom ešte to, že to vlastne bola Európska únia, ktorá sa rozhodla, že zaangažuje regionálnych hráčov do tohto procesu, Egypt, Jordánsko, Saudskú Arábiu, pretože si myslíme, že majú veľkú úlohu, pokiaľ ide o podporu oboch strán. Ja som navštívil viackrát tento región, išiel som do viacerých miest a záver z toho je, že tie pozvania štvorky E, z toho vzýšli, aby sa stretli s hlavnými aktérmi v New Yorku koncom septembra. Takže ešte raz tá regionálna politika zohráva dôležitú úlohu, to je veľmi dôležitá vec, ktorú treba spomenúť. Takže ešte raz to násilie, prvý bod. Situácia je v takej fáze, že sa v Jeruzaleme upokojuje, ale stále zostáva veľmi napätá, vážna, je tu veľa incidentov, pre všetkým pokiaľ ide o západný breh, ale týka sa to teda hlavne Ebronu. Takže nie je to až taká veľmi dobrá situácia. A pokiaľ ide o to ukludnenie sa v Jeruzaleme, tak to je výsledok možno zaangažovanosti medzinárodného spoločenstva Spojených štátov amerických, tajomníka, aby sa utišila tá situácia, aby sa utišili tie miesta v Jeruzaleme a aby sa vlastne to status quo trochu upokojilo a ponechalo to status quo, ktoré zohráva Jordánsko, aby sme teda prispeli k tomu, aby tá situácia bola pokojnejšia, kľudnejšia, prebiehajú tam práce a vlastne snažíme sa o to, aby to každodenné usporiadanie bolo také, aby všetko išlo hladko medzi jednotlivými aktérmi. Spojené štáty to podporujú, takéto úsilie a sledujeme to teda veľmi bezprostredne priamo v teréne, ale musíme robiť ešte oveľa viac a chceme, aby teda to násilie prestalo. A toto je to východisko. Pre nás potrebujeme, aby politický proces priamo v teréne konečne sa začal, aby sa do toho zaangažovali obe strany, ak skutočne chceme ukončiť to násilie aj vo zvyšku západného brehu a v, Gaze. Takže toto je vlastne dôvod, prečo Spojené, Európska únia a štvorka pracujú na tom, aby zistili, či je možné znovu obnoviť niektoré z tých krokov priamo v teréne, ktoré by na jednej strane teda upokojili tú situáciu, ale na druhej strane by pripravili pôdu, živnú pôdu pre nejaké zmysluplné rozhovory, ktoré by mohli začať v patričnom čase. Takže ten signál je, ktorý, ten signál je nasledovný je, nastal čas na to, aby tu z oboch strán mohli predstaviteľia týchto skupín niečo do, vyrokovať, o čo sme my žiadali. My sme vo Viedni a v New Yorku žiadali zmenu politiky, to znamená určité opatrenia, transformačné opatrenia, ktoré by, tak môžem povedať, dali viac právomoci do ruky palestínčanom, zatiaľ čo sa ponechá bezpečnosť Izraela. Toto je to, čo očakávame, na čom pracujeme, tak na západnom brehu v Gáze a toto vlastne na neposlednom rade posilní riešenie dvoch štátov na to, aby sme teda vytvorili tú realitu dvoch štátov priamo v teréne. A máme tu viacero takých dohôd v minulosti, niektoré z týchto dohôd sa dajú implementovať v rámci tejto situácie. Sú teda tu kroky, ktoré dokážu prijať obe strany, či už na úrovni hospodárskej, ústavnej, ako aj pokiaľ ide o bezpečnostnú stránku. A toto vlastne prinesie nejaké pozitívne výsledky. Európska únia toto tlačí a dôležité to je, aby to prijali obe dve strany. Je to veľmi dôležité. Úprimne povedané, je tu taká priepas medzi oboma stranami, ale čo je dobré, je, že obe strany hovoria, že sú pripravené spolupra- pripraviť sa na riešenie. Je tam rozdiel medzi tým, čo čakajú Izraelčania a čo Palestínčania sú pripravení urobiť. A my sme teraz pripravení v tej miere, že testujeme teraz politickú vôľu z oboch strán, aby vydali signál nejakého líderstva a pohli veci dopredu. Ako som teda už povedal, nebude to ľahké, ale myslím, že toto je ten moment na rozhodnutie a uvedomenie si toho, či skutočne to je politická voľa na to, aby sa veci pohli dopredu. A ďalším krokom bude vyslanec štvorky, vycestuje do regiónu, teda všetci my štyri, ja už tam bývam, spolu s envojom OSN a spolupracujeme veľmi úzko, ale aj s Američanmi a Ruskou máme navštíviť napríklad a zaangažovať sa s oboma stranami, aby sme videli, ako sa ten proces hýbe dopredu a toto vlastne sa udeje v najbližších týždňoch. A posledná vec, ten tretí bod, ako vlastne môžeme politický horizont ponechať otvorený, myslím, že to je najdôležitejšia vec, potrebujeme nájsť taký vstupný bod na znovu na naštartovanie, ako podal pán predseda, aby tu bolo dôveryhodný proces rokovania, a my očakávame, že tieto opatrenia priamo v teréne, tieto opatrenia budú teda spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa. Dúfame a očakávame, že tieto opatrenia v teréne vytvoria patričnú dynamiku. Dúfame, že nebudú to iba tie dve strany, ktoré sa toho týkajú, ale že to jednoducho bude prijaté zo strany regionálnych partnerov a preto si myslím, že politika Európskej únie k tejto téme bude veľmi jednoznačná, pretože naše stanovisko ohľadom dvojštátneho riešenia je veľmi jasné, ako všetci dobre veľmi viete. Myslím, že posledná vec je, že nepotrebujeme rokovania iba kvôli rokovaniam, toto nebude potrebné, nič to neprinesie, bude to skôr kontraproduktívne. Potrebujeme vážne úsilie na to, aby sme zaangažovali a pohli veci dopredu, počnúc od, tých, od životnej situácie občanov, pokiaľ je zlepšenie situácie palestínčanov v teréne a teda potom uvidíme, že či to skutočne pomôže. Takže toto je skutočne v hrubých rysoch. To sú tie body, ktoré som ja chcel s vami zdieľať, ale som pripravený zapojiť sa do diskusie vo forme otázok a odpovedí a budem tam mať bližšiu možnosť špecifikovať konkrétnejšie veci bližšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať, hovorí pani Aliot Marie Ďakujem za slova pána predstaviteľa Európskej únie v tomto regióne. Pred tromi rokmi som mala účasť venovať sa tejto téme všetci za, všetky zainteresované strany, tak zo strany Izraelu a vlády Izraelu, ako aj zo strany iz, palestinskej vlády. A nadobudla som tam pocit, že vlastne tie riešenia ako také sú akceptovateľné zo strany oboch strán, o, aspoň teda keď hovoríme oficiálne, ale keď, hovorí, keď hovoríme priamo s ľuďmi, tak skutočne treba povedať, že sú si blízki a e, sú ochotní urobiť viac ústupkov oficiálne sa tieto ústupky tak neproklamujú. Avšak otázka je tu od tej, otázka je tu ohľadne tej dôvery, toho, čo sa dá implementovať a čo sa nedá implementovať. A tu má Európska únia úlohu v rámci tých rokovaní, ale aj pokiaľ ide o tie zábezpeky, rovnako ako ste to vlastne povedali, rovnako ako túto úlohu majú aj arabské štáty, pretože tieto garancie záruky musia byť poskytnuté z jednej aj z druhej strany. A Vlastne snaha je uberať sa skôr nejako koalíciou štátov, ktoré by zabezpečili takéto záruky, ako nejaké zároky, ktoré by zagarantovali OSN a modré helmy, ktoré jednoducho sú devalorizované v tomto čase. Takže tento problém vyriešenia dôvery je dôležitý. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú som chcela spomenúť a ktorú som chcela sprítomniť. A tu ma zaujíma váš názor. Ide teda o ten problém medializácie je úplne jasné, že pred pár rokmi, už to, bude 4, už to budú 4-5 rokov, boli sme veľmi blízko, mali sme vtedy už dialog, ktorý bol nastolený, kde boli mediátormi Američania. A jeden z tých problémov vtedy v tom čase bol ten, že predstaviteľ Ameriky, médiá a televíziu informovali o diskusiách, ktoré boli interné a to spustilo reakcie veľmi vážne zo strany verejnosti a potom to celé viedlo k zastaveniu tých rokovaní. Takže kde sa momentálne nachádzame? Na to dimenzia potrebného, potrebnej utajenosti diplomatickej je chápaná rovnako z jednej a z druhej strany, teda vrátanie tých mediátorov, ktorých ste práve boli spomenuli. A po druhej je tu ešte jedna vec, ktorú ste vy označili ako veľmi dôležitú, to je úloha tlače, médií, tak tlače Izraelu, ako aj palestínskej tlače, ktoré častokrát hovoria o niekedy dokonca až nesprávnych záležitostiach, iba preto, aby agitovali teda verejnosť, aby pobúrili verejnosť, čo je vlastne určitá brzda a stojí to v ceste nejakému pokroku ďalších rokovaní. Ďakujem. Pán Howitt, Ďakujem pekne. Vítame, pán Gentilini, vás medzi nami. Tešíme sa, že ste medzi nami a tešíme sa, že ste našim partnerom a že ste v tom poste, kde ste. Už ste tu mali dve príhovory v plenárnej miestnosti Európskeho parlamentu počas ostatných týždňov, aj keď tu bola pani Mogherini vlastne, takže istotne ste veľmi dobre informovaní ohľadne konštruktívnych možností riešení Istotne ste si to preštudovali, o tom som presvedčený, pretože vlastne prezentujete skutočne taký všeobecný, tie všeobecné poznatky k tejto problematike. Mali sme tu vysokú mieru koncenzu v parlamente, dúfam, že vám to pomáha pri vašej práci, pretože ak nemôžeme mať nejakú veľkú podporu, tak potom čo chceme dosiahnuť v rámci, dosia- v rámci Blízkeho východu? Ak sa nám podarí niečo dosiahnuť spoločne, tak to bude na prospech. Podporujeme aj to, čo urobila pani Mogherini, pokiaľ ide o rozšírenie tej štvorky boli sme trochu frustrovaní z tej štvorky predtým. Bola to skôr taká výhovorka na to, že sa nič nerobil a naši arabskí partneri predsa len majú záujem o to, aby sa táto situácia zmenila. Takže v najbližšej dobe budeme pravdepodobne od nás očakávať rovnakú mieru ambicioznosti, pretože v minulosti sme videli, bolo to viacero zlyhaní, takže jednoducho sa dá do toho ľahko upadnúť ale dosť je ťažké v tejto fáze. Pani Mogherini bola dostatočne ambiciozná teda pokračovať v týchto ambicióznych krokách, krokoch a Európsky parlament vás istotne v tejto ambícii bude pokračovať a ďalej napriek všetkým sklamaniam, ktoré sú tu a ktoré istotne prídu. Myslím, tie usmerenia, ktoré tu máme pri riešení tohto konfliktu, budú k dispozícii dnes alebo zajtra. Nie len teda pokiaľ ide o tie interné európske otázky, ale aj pokiaľ ide o politický dopad, pretože viacerí z nás očakávajú, že to bude, že to bude taký, taký vstup k tým mierovým rozhovorom. A pokiaľ ide o znovu vybuchnutie násilia, vypuknutie násilia v tomto regióne, vidíme, ako sa to vníma v Európe, takže možno by ste nás mohli o tom informovať trochu bližšie. A ešte posledná vec, ak by ste nám mohli niečo povedať ohľadne možného eh, zmieru v Palestíne my sa snažíme byť s nimi v kontakte a podporovať ich k tomu, aby jednoducho tu došlo k tomu palestinskému zmieru, ale zdá sa, že tu sú dosť také ťažké prekážky a my si uvedomujeme, aké sú tu problémy. Máme tu aj predstaviteľa FATA a ak by ste teda mohli sa k tomu trochu viac vyjadriť, tak by to bolo príliš až zaujímavé pre nás, aby sme vedeli z vašich úst nejaké bližšie informácie. Ďakujem. Ďalší rečník hovorí predseda bez mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne. Tu sme, tu sme, už ma vidíte, hovorí pán Belder. Áno, takže v stručnosti by som sa venoval tomu, čo ste povedali. Povedali ste, že tu bude transformačný proces a teda ten politický proces ako taký má byť znovu oživený a v tomto kontexte ste spomenuli napríklad gazu, hovorili ste o takej vodcovskej úlohe, vodcovskej mm, úlohe. Mysleli ste tu tým Palestínu, alebo neviem, čo ste tu tým mysleli. Ja som pravdepodobne už starý, ale človek jednoducho už je trochu unavený z tohoto všetkého, pretože vlastne Palestína má byť vodcovskou síľou, ja si pod tým skutočne neviem nič predstaviť. Pozrime sa na to teda celkom rovno. Na plenárke napríklad sme hovorili o tom, že dvojštátne riešenie nebude viesť k dvom štátom a dva štáty neznamenajú dva národy. A vlastne v arabskej tlači to malo bezprostredný ohlas. Židovský štát by židovský štát by neuznal nikdy Palestínu a palestínsky štát ten by zase fungoval iba pre palestínčanov. Tam nemôžu byť predsa židia v Palestíne. Takže ako môžeme takéto riešenie tlačiť a podporovať, keď vieme, ako to dopadne? Takže dúfam, že tieto, dva rieš, tieto, toto, tieto dvoštátne riešenie bude mať nejakú podobu v, tom finále, v tej finálnej fáze. Ďakujem, ja by som vás chcel informovať o tom, že dnes zomrel Helmut Schmidt. Bol to veľký človek a my ako Európsky parlament mu vďačíme za veľa, pretože Giscard d'Escanda Herbert Schmidt boli tí, ktorí vlastne vymysleli priame voľby Európskeho parlamentu a to presadili. Na to nesmieme zabúdať. A okrem iných e, prínosov, ktoré priniesol napríklad menový had, e, bez ktorého by sme dnes nemali napríklad euro, tak si myslím, že by sme sa mali že by sme si mali pripomenúť jeho smrť. Ďakujem pekne a teraz dostane pani Sakorová. Ďakujem pekne. Západný breh, ako aj Jeruzalem, to je jednoducho bojové pole. Palestína povstala jedinečným spôsobom a po prvýkrát v histórii doposiaľ 72 občanov Palestíny sú mŕtvi a dve, vyše 2000 je E, zranených a viac ako tisíc je vo väzení. Podľa môjho názoru sa to tu nezastaví, ak vlastne sa nezastaví tá zlá cesta, mm, alebo to zlo, cez ktoré sa tam prechádza okupácia Palestíny. Pán Gentilini, situácia v Blízkom východe potvrdzuje tragickým spôsobom absolútne zlyhanie a slepú uličku, do ktorej sa dostala politika Európskej únie, kde sme sa snažili zabezpečiť mieru tie záväzky, ktoré sme si spoločne stanovili, ako záväzky, ktoré by mohli priniesť nejaké konkrétne výsledky, vidíme, že nič nepriniesli. Izrael vlastne preukázal, že nechce riešenie tejto situácie. My sme predsa všetci počuli a vy ste takisto počuli e, pána Netanyahu, ako sa vyjadril naposledy, že tú dvojštátnosť nechce. A keď sa pozrieme na palestínske územie, a to si musíme povedať na rovinu, kolegovia, tieto teritoria sa dávajú osídlovateľom z Izraelu. A po tých čistkách a násilnostiach a porušovaní ľudských práv a medzinárodných problémoch vlastne po druhýkrát sa tu hovorilo o prohibícii dovozu e, izraelských produktov z okupovaných palestinských území. Takže pán Netanyahu vlastne jasne vyzval pána prezidenta Európskeho parlamentu, kde ho obvinil e, za to, že hranice týchto limitácií sú vlastne výsledkom rokovaní medzi dvomi stranami a ak zmeníme hranice, tak e, vzťahy k Európskej únie s Izraelom budú poškodené. Očakávam zo strany rady, ako zo strany komisie, aby sa implementoval článok 79 dohody medzi dvomi stranami a asociačná dohoda by jednoducho mala byť zmrazená, pretože tieto opatrenia sú dobre implementované. Schmidt. Schmidt. Forgive me, President, you were a little lost in translation there and uh, my, my own lack of attention. Uh, Uh, Pán eh, Gentilini, vidíme vás v každom prípade ako kľúčového eh, eh, hráča v týchto, v týchto diskusiách. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel nízko počas vašej prezentácie, ale určite to dobehnem, zistím si, o čom ste hovorili. Je dôležité, aby sme sa nezamotali a ja sa obávam, že obe strany strácajú kontrolu nad mnohými aktérmi na mieste. E, na jednej strane e, e, palestinskej autorite postupne sa stráca podpora svojho ľudu, na druhej strane osídlovanie v Izraeli stále ehm, postupuje, teraz už je 600 e, tisíc. Pred e, pár mesiacmi som sa odtiaľ vrátila, teda miera e, budovania tam je naozaj neuveriteľná a ehm, pravdepodobne to robí riešenie dvoch štátov len zložitejším. A E, palestinské zmierenie. Aké diskusie ste e, viedli za e, účelom toho, aby sa to zjednodušilo? A pokiaľ ide o stretnutie sa s izraelskou arabskou komunitou, stretli ste sa už s členmi Knesetu? Ak nie, tak prečo a nestretne sa s nimi, pretože oni sú naozaj kľúčovými. Tiež očakávame aj označovanie e, produktov z e, osídlovaného územia, takže to je naozaj nelegálne e, osídlenie. Hovoríme tu o, osídlo, o, o, o, o tom, ako okamžite boli zavedené sankcie po tom, čo bol okupovaný, začal byť okupovaný Krym a toto je situácia veľmi podobná ale tu už prešlo naozaj veľa času, takže mohli by ste nám povedať, kedy tieto usmernenia sa rozšíria na teda organizácie, ktoré robia komerčné, ktoré majú komerčné e, vzťahy e, s organizáciami, ktoré pôsobia na tomto okupovanom území. Ďakujem. Pán Castaldo. Pán Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Gentilinimu za jeho prítomnosť tu dnes, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby sme tu mohli viesť túto výmenu názorov. Chcem vám položiť tri otázky. Poprvé, či podľa vás je možné znovu rozbehnúť tento eh, dôvrihodný eh, politický proces s tým aktuálnym eh, vodcovstvom, keďže je tam veľa indicií, ktoré ma vedú k tomu, že obe Oba aktuálni lídry sú eh, eh, eh, časti vlastne v rukách tých extrémnejších síl zo svojich táborov. A potom úloha krajín v Golskom zálive. Hovorili ste, že môžeme povedať pozitívnu úlohu, takže keď si čítame aj medzi riadkami, ide tu o prepojenie medzi Izraelom a Saudskou Arabiou. Je tam silná kooperácia, vidíme to v prístupe k sírskej otázke, aj e, vo všeobecnosti, pokiaľ ide o, o e, ich hlavného nepriateľa Irán a jeho ambície regionálne a jadrové. Chcel som sa vás teda spýtať aj, e, čo hovoríte k vyhláseniu napríklad Michaela Lorena, ktorý bol veľvyslancom USA v Izraele. Ako sa k tomu e, staviate, nemôže to e, skôr brániť tomu, aby sa začali rokovania. Saudská Arabia, keďže môže e, počítať s podporou Izraelu, nemusí až tak veľmi chcieť sa zasadzovať za naozajstné vyriešenie. A posledný bod z mojej strany sa týka EÚ. Aký je váš názor na potenciálnu misiu, ktorú by sme mohli žiadať e, zaslať e, na okupované územia e, alebo do či z Jordánska alebo do týchto oblastí, aby sme zabránili násiliu voči občanom. Myslíte si, že by to bolo realizovateľné riešenie? Ďakujem. Ďakujem, slovo má pán poslanec Švajfer. Schreiber. Thank you. My name is Nico Schreiber from the Dutch... Ďakujem. Som e, Nikol Schreiber e, z e, holandského parlamentu. Budem hovoriť po holandsky. Takže pokiaľ ide o znovu rozbehnutie mierového procesu na blízkom výbore, už sme si počuli z úst pána Gentilinyho, že je to veľmi nutné, keďže situácia v regióne je veľmi nestabilná. Chcem sa teraz pýtať, osobitný vyslanec je toho názoru, že riešenie dvoch štátov, štátov ešte stále predstavuje ten najlepší základ pre nastolenie mieru medzi oboma stranami? Je tu aj tá myšlienka e, štátu dvoch národností. Boli by tam určité e, e, e, veľké prekážky, nie je to teda realistické, ale ja pochádzam z Hágu, z mesta medzinárodného práva a my si radi myslíme, že by bolo užitočné, keby tento konflikt sa vnímal alebo vyriešil aj z e, právneho hľadiska a na právnej úrovni, aby sa tam hľadali riešenia. Je tam viacero pilierov, takže aktuálne právo štátu Izrael, potom právo na seba určenie, e, právo e, teda palestinského ľudu, povinnosti okupánskej mocnosti Eh, potom používanie, eh, používanie násilia, primeranosť eh, používania násilia. A tento rámec je veľmi podrobne popísaný v advisory opinion, ktorú, ktorá bola vytvorená. A ja by som sa chcel spýtať, či osobitný vyslanec tento dokument tiež vníma ako ten najzákladnejší právny podklad ide tu o to, že Európa by chcela byť e, e, normatívnou mocnosťou soft power. E, americká iniciatíva nebola efektívna, bola zastavená. Teraz už tá otázka, či by, sme, či by sa Európska únia nemala aktívne zasadiť za nejaký príspevok z jej strany. Nemala by Európska únia viac prevzať zodpovednosť ako sprostredkovateľka v tomto mierovom procese. Aký názor má osobitný vyslanca k tomuto? Európska iniciatíva samozrejme treba k tomu zorganizovať e, e, e, organizáciu pre Blízky východ, treba diskutovať o parametroch, aby v rámci tohto, aby sme sa teda mali takýto právny rámec aj v rámci Medzinárodného e, súdneho dvora. Toto sú veľmi dôležité otázky pre e, pána osobitného vyslanca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vieme, z toho, čo povedal pán Netanyahu počas svojej návštevy vo Washingtone, že on sa zasadzuje za riešenie dvoch štátov. Veľmi jasne to povedal, áno, dva štáty, Izrael samozrejme a demilitarizovaný palestínsky štát, ktorý uznáva židovský štát. A keďže Európska únia je e, najväčšia finančná podpora palestínskej administratívy, ste spokojní s tým, že e, používame naozaj, e, používame naozaj dostatočný tlak na to, aby sme palestínčanov primeli k tomu, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu Izraelčania. A Netanyahu osobitne povedali, že sú ochotní otvoriť rokovania bezpodmienečne. Takže oni sú e, pripravení tam začať e, diskutovať. A tí, ktorí nie sú pripravení, sú palestínčania. Takže čo s tým urobíme? L'onorevole Adi Giorgio. Ďakujem. poslanec Adi Giorgio. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχουν πολλοί σε αυτήν την αίθουσα Ďakujem. Neviem, či mnohí eh, v tejto miestnosti eh, vrátane pána Dančentrutyho si myslia, že Izrael má záujem nájsť riešenie pre palestínsky problém. Ak eh, máte takýto dojem, tak myslím si, že nekorešponduje s realitou. Je to ilúzia. Jediný jediná cesta pre možné riešenie sú sankcie voči Izraelu, no ale nikto o tom nehovorí nikto z tých, ktorí majú možnosť tieto sankcie zaviesť. Irán rokoval s medzinárodným spoločenstvom pretože voči nemu boli sankcie. Ako očakávame, že Izrael začne seriózne diskutovať s medzinárodným spoločenstvom, riešiť palestinskú otázku, ak na ne naložíme žiaden tlak? Kolega teraz povedal niečo, čo som nepočul. Uh, ja by som chcel teda povedať, že ak chceme eh, nájsť riešenie pre tento eh, problém, tak no, to musíme myslieť vážne. Eh, otázka jadrových zbraní, nikto to nespomína. Takže chcel som spomenúť práve toto. Eh, bol by som rád, keby nám zastupca komisie povedal, či sa eh, diskutuje nejakým spôsobom o možnosti zaviesť sankcie voči Izraelu. Ďakujem. Pán Carver. Ďakujem, pán predseda, pán Gentilini. Ja som smutný tým, že eh, to narastlo násilie a že tu dochádza k týmto napadnutiam podporujem vyhlásenie, ktoré hovorí, že treba zabezpečiť naozaj, aby došlo k eh, pokroku, aby palestínčania eh, eh, takisto skončili s svojou retorikou, ktorá nenapomáha veci. Zaznelo tam veľa vysvetlení, snah vysvetlenie aj pred nami ale nemôžeme eh, už eh, ignorovať eh, chartu, ktorú tu v tejto oblasti máme. Palestínsky vyslanec v Indii povedal, že je, nie sú palestínčania, ktorí by e, súhlasili, súhlasili s tým, že Izrael existuje. Treba ale, aby Palestína uznala existenciu Izraela. Neznamená toto, eh, že je to naozaj dilema. Takže treba sa zaoberať touto otázkou, aby sme postupili ďalej v tomto základnom eh, bode. Inak sa táto situácia eh, nevyrieši mm, ani z jednej z týchto strán. Ďakujem. Vítam vás, pán spravodajca. My si tiež myslíme, že toto riešenie dvoch štátov je kľúčovým prvkom a región nemá e, budúcnosť bez e, palestinského štátu. Vítam úsilie e, štvorky v regióne. Pýtam sa, aké sú konkrétne ďalšie kroky, ktoré chcete prijať bolo by potrebné e, priamo sa stretnúť e, s e, izraelskou plastickou stranou v blízkych týždňoch. Viem, že je tam odlišný prístup, pokiaľ ide o medzinárodnú podporu v tejto kríze, aká bude stratégia EÚ voči Izraelu. Bude Izrael dostatočne reagovať? a, a, a čo posilnenie spolupráce s arabskými lídrami. Myslíte si, že členovia Arabskej lígy budú ochotní e, svoju pozíciu voči Izraelu e, zmeniť? Boli tam určité náznaky, ale myslíte si, že ide o viac než len prázdne sľuby momentálne? Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. E, pán Dutton, ďakujem za to, že ste prišli e, k nám a podelili sa so svojimi názormi. Celý tento spor má veľmi dlhú históriu, hovorí pán Kán. Každá strana má toho veľa čo povedať, ale keď urobíme krok vzad a pozrieme sa na to celkovo, vyvstáva jasne pár vecí. Prvou je, že straty v zásade sú na strane Palestíny. Samozrejme aj na strane Izraelu, ale pozrite sa na celú e, túto e, e, históriu. Tam to uvidíte celkom zrejme. A druhý bod, tento plán, o ktorom hovoríme, keď sa začal celý tento spor, bol to Izrael, ktorý mal približne 35 e, pôdy a 65 mali palestínčania. A dnes, ak sa pozriete na situáciu v teréne, e, celá táto vec sa obrátila. Je to Izrael, ktorý momentálne má približne 65 a palestínčania sú na 35 a keď e, to bude stále ďalej pokračovať, toto nelegálne osidlovanie, tak e, vyvstáva tu obava medzinárodného spoločenstva, že myšlienka riešenia dvoch štátov e, vlastne zomiera pred našimi očami. Takže v zásade otázka je, čo môžeme urobiť preto, aby sme zastavili toto nelegálne osídlovanie, ktoré vlastne zabíja toto riešenie dvoch štátov. A čo môžeme urobiť preto, aby sme dali nádej palestinskej strane? Keď sa pozriete na utrpenie na ich strane, oni sú tí, e, ktorí e, hrajú so zlými kartami. Celá táto otázka utečencov, ktorou sa zaoberáme, keď som navštívil ich utečenský tábor, e, sa som tam s palestinskou rodinou, kde žili tri generácie a čo bolo eh, eh, bolestivé, eh, a myslím, na tom sa zhodneme, boli to tri generácie. Narodilo sa tam nové bábetko v Arbile, palestinské bábetko. Jej matka sa narodila v inom tábore utečeneckom a jej matka, tretia generácia, sa narodila v inom tábore, kedy palestinčania sa museli vysťahovať už vysídliť. E, takže treba dať palestínčanom nádej, že sa napokon e, dostaneme k riešeniu. A potom ďalšia otázka, s ktorou by ste nám mohli pomôcť. E, kedy uvidíme nejaké usmernenia EÚ ohľadne označovania produktov z osídlených oblastí? je Gentilini, η τοποθέτησή σας Ήταν στη γραμμή της Ευρωπαϊκής... Ďakujem pekne. Naše pozície musia e, sledovať líniu Európskej únie. A teda ide o zmenu e, v palestínskom probléme. Ale nemôžeme skrývať, že tu dochádza k okupácii e, palestinského územia. To je tá podstatná otázka. Ale vy sa pokúšate zmeniť pomenovanie tohoto problému a to znamená, že e, považujete, že e, dávate na jednu úroveň e, páchateľa a obeď. Obvinujete ľudí, ktorí bojujú proti barbarskému správaniu, vy ich považujete za teroristov. Ale Európska únia a Spojené štáty podporujú e, vzťahy s Izraelom a finančne podporujú Izrael. Hm, prebehlo aj vojenské cvičenie Blue Flag spolu s Izraelom a to je príprava na boj proti palestinskému ľudu. Takže to sú jasné pozície. Ale ja sa chcem spýtať, aká je vaš, aké je vaše stanovisko v, v, proti okupácii? A nemôžete na jednu úroveň klásť obeď a páchateľa. My musíme hľadať udržateľné riešenia pre palestinský štát e, podľa e, hraníc roku 1989. Nech sa páči, teraz už máte slovo pre vaše závery. Ďakujem. A prepáčte, budem hovoriť po anglicky. To come to je vždycky veľmi dobré vypočuť si vaše stanoviska, aby sme vedeli, kto sa kde nachádza. Pokúšam, pokúsim sa reagovať na tie zaujímavé poznámky, ktoré tu zazneli. A to v najkračšom, najkračšom možnom čase. Otázka pani Alion Marie, ktorá medzi tým odišla. Áno, súhlasím s ňou. To akceptovateľné riešenie to si myslím, že to je veľmi dôležitá téma. Lebo keď sa pozrieme na celý región, tak tam je veľmi veľa víziev, je tam toľko veľa otvorených otázok. Ale keď sa pozrieme na túto časť regiónu, keď sa pozrieme na mierový e, proces v Palestíne, tak to riešenie je tam. A niektorí to tiež spomínali. A to je riešenie vytvorenia dvoch štátov. Takže áno, je to pravda, že by sme E, sa mali sústrediť, e, preto by sme sa mali sústrediť na túto otázku. Pán, pán Hovit e, tiež zmienil niekoľko dôležitých otázok, pokiaľ ide o význam tohto regiónu. Ide tu o implementáciu novej legislatívy, ide o o to, že toto je vlastne nič nové, to sú veci, ktoré už poznáme a existujú. No a tiež hovoril o dôležitom význame zmierenia. Áno, tomu sa venujeme. Ale samozrejme, tu sú isté, isté obmedzenia, pretože politika EÚ e, existuje a tu musíme rešpektovať. Takže ja napríklad nehovorím s Hamasom. E, ale samozrejme, táto téma zmierenia je tu veľmi dôležitá a keď e, rokujem s palestínskou vládou, tak to naznačujem, ale samozrejme, áno, súhlasím, musí sa urobiť viac zo strany e, palestinských orgánov, aby e, urobili kroky k zmiereniu. A vlastne tie Eh, body, v ktorých sa prechádza z jednej zóny do druhej, sú veľmi dôležité. No, otázka tu zaznela, či sa neprejavuje únava. Ja myslím, že všetci predstavitelia musia ukázať, že sú schopní viesť. A aké je to riešenie? Európska únia má jasnú predstavu o tom, čo je riešenie. A to sú dva štáty hovoríme o hraniciach z roku 67 a e, to je vlastne e, to, čo zastávame. Pani Sakorafa, e, ja sa snažím povedať, že potrebujeme politický proces, aby sme zvládli to násilie, ktorého sme svedkami. A to, čo teraz robíme, je to, že e, sa pokúšame to vyriešiť politickými e, prostriedkami. Áno, vidím to, čo aj každý z vás vidí, ale ak chceme byť užitoční, tak to je to, že musíme naliehať na politických predstaviteľov, aby využili svoje kapacity, svoje možnosti, svoju autoritu viesť. To je to, čo je potrebné robiť v teréne. A musia plniť predchádzajúce dohody a to by mohlo posilniť aj e, palestínčanov. Pán Smith tiež hovoril o zmierení a je to veľmi dôležité, ako som už povedal a ja sa o to vždy znova pokúšam. Hovoril tiež o eh, o význame tohto regiónu a eh, samozrejme na tom pracujeme. Ale teraz ide o to, aby sme sa sústredili na to, čo môžeme urobiť, aby sme posunuli tieto riešenia ďalej. Potom budeme pokračovať. Ja dúfam, že tento proces sa rozbehne. Pán Castaldo. Pán Castaldo hovoril o úlohe aktuálnych lídrov a možnostiach, ktoré máme. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pracovať s tým, čo máme k dispozícii a snažil, snažil sa z toho vyťažiť čo najviac úloha e, krajín e, e, v Golfskom zálive je veľmi dôležitá. A medzi týmito krajinami Egypt má veľkú úlohu, pokiaľ o gázu, Jordán, z iné oblasti, a Saudská Arábia, v súvislosti s e, e, Bašarom al-Assadom. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme e, toto mali na pamäti. Je veľmi dôležité, aby táto iniciatíva arabského mieru bola stále na stole. EÚ musí naliehať na riešenie a to je to, čo EÚ robí spolu so svojimi partnermi. Pán Schriever otvoril otázku, e, na ktorú som už čiastočne reagoval, teda je vytvorenie dvoch štátov najlepším riešením? Áno, je. To je najlepšie riešenie. To, čo vidíme v teréne, to je vlastne jasný dôkaz toho, že musíme prikročiť k riešeniu dvoch štátov. A EÚ sa musí držať tohto riešenia a samozrejme tam je potrebné vysvetľovať mnohé veci, ale e, aj je dlhá cesta k tomu, kým sa to stane skutočnosťou. pán Van Orden e, zmienil vyjadrenia premiéra Netanyahu a či vlastne využívame svoju rokovaciu pozíciu. Áno, e, my robíme, čo, e, čo môžeme robiť. My obe strany žiadame a žiadame, aby sa posunuli smerom k vytvoreniu dvoch štátov. A Mm, a e, ponúkame im možnosti, ak sa rozhodnú pre toto riešenie. Samozrejme, máme e, e, svoju úlohu a svoj význam, ktorý zohrávame a EÚ musí zabezpečiť, aby obe strany sa posunuli smerom k tomuto riešeniu. Pán George, položil otázku, či Izrael mal toto záujem. Ja sa nechcem púšťať do týchto diskuzí. To, čo je pre nás dôležité, je, aby sme tento politický proces posunuli smerom vpred, lebo to je jediné, čo e, môže spôsobiť zmenu. Pán Kaver, e, ja hovorím o e, iniciatíve Arab Peace. Teda to je veľmi dôležitá iniciatíva a tu je ponuka, tá je na stole a je, veľmi, je to veľmi dôležitý základ pre ďalšie rokovania, aby sme sa posunuli ďalej. Pán Poš sa pýtal na konkrétne kroky. Ja nemyslím, že by som teraz mal vymenovať nejaký zoznam. To existuje, tieto kroky máme, e, sú v procese z Oslo a v prílohách, ale my musíme posilniť Palestinčanov na západnom brehu a, a to prostredníctvom krokov. Môžu to byť ekonomické kroky, budovanie infraštruktúry, posilnenie bezpečnosti, ale e, samozrejme musíme zohľadňovať potreby oboch stran. No, e, keď sa nám podarí posunúť tento proces, potom môžeme E, prísť s ďalšími riešeniami a celý región vlastne môže sa posunúť. E, pán Kahn hovoril o histórii. Ja sa snažím e, robiť to, čo, v čo môže byť užitočný v teréne, na tomto mieste. Ja si myslím, že dejiny nám príliš nepomôžu. My sa musíme posúvať smerom dopredu, musíme si dobre uvedomiť to, situáciu, v ktorej sa nachádzame a pán Paparákis ešte, posledný rečník. EÚ má svoje stanovisko a to je vytvorenie dvoch štátov a hranice z roku 67. Ja nechcem nič skrývať. Myslím, že k tomu môžem povedať e, oveľa viac e, a EÚ k tomu môže povedať ešte oveľa viac. Ďakujem. Grazie, grazie per il suo intervento. Direi che avremo ulteriori occasioni per il tema. No, vyzerá to, že táto téma sa ešte tak skoro nevyrieši. Ďakujem vám pekne za vašu prítomnosť. Myslím, že môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. Len minútku, prosím. Uh, the passing uh, away of a major statesman, Helmut Schmidt, someone who has been, as you yourself said, Áno, hovorili sme o Helmutovi Schmidtovi, zohral uh, významnú úlohu pri vytvorení Európskej únie. A kladem si otázku, či by sme si to nemali pripomenúť a úctiť jeho príspevok minutou ticha ja som z greckého parlamentu, ja neviem, aký tu máte protokol, ale ja si myslím, že je dôležité, aby sme takéhoto veľkoštátnika si uctili. Predseda bez mikrofónu. To, uh, to e Áno, pokračujeme v zasadnutí o zástupných vojnách. Pozvali sme predsedu opozície v gruzinskom parlamente, chcem ho privítať medzi nami. A teraz sa prikloním k rade môjho greckého kolegu a preto vás chcem požiadať, aby sme si minútou ticha modlitieb myšlienok úctili eh, Helmuta Kola. Eh, Helmuta Schmidta. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to sú zástupné vojny proxy wars v susedských štátoch Európskej únie. Dnes sme už o tom z časti hovorili s kolegami, kolegyňami z balkanských štátov. A teraz budeme o tom hovoriť s odborníkmi z tejto oblasti. A ide najmä o región e, e, Blízkeho východu. Ja som svoju pozíciu už e, predstavil dnes do poludnia, nebudem to opakovať a preto budeme pokračovať v diskusii. Ale musím konštatovať, že naši rečníci ešte sa nedostavili. Well, it happens from time to time. Myslím, že môžeme začať. Doktor Kami Pekastenk je prvý na programe. Pôsobí na John Hopkins uh, uh, univerzite vo Washingtone pre blízkovýchodné štúdia a prosím ho, aby sa ujal slova. 10, možno menej minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za pozvanie. Prvá téma zástupné vojny. E, nie, máme, tu nič je, napríklad americká revolácia začala ako proxy vojna e, aké sú výhody. Eh, ja som takto sa na to nepozeral, ale to je zaujímavé. Výhody sú... Eh, jedna vec je, že môžete poprieť alebo filtrovať tieto eh, Možno je vyhnúť sa eskalácii, napríklad studená vojna takto fungovala teda e, veľmoci nechceli e, sa konfrontovať, lebo to bol nukleárny konflikt. Um, a preto e, v, e, máme veľa takýchto vojen po roku 1945. Ďalšia výhoda je e, križová kontrola. Hovoríme o e, v konfliktoch nízkej, e, nízkej intenzity a e, máme tu e, nízke náklady. Takže to môže byť územie, kde sú zlé zdroje, alebo tam je problém s navigáciou, treba robiť všetko pre tú kontrolu, ale je to jednoducho vzdialené ešte od takých zástupnej vojny. Ale pokiaľ ide o výhodu proxy vojny, tak zástupnej vojny tak to je taká symetrická zástupná vojna. O čom tu hovoríme? Hovoríme tu o asymetrických nákladoch, regulárnych proti neregulárnym nákladom. A to rácio môže byť jeden k 100 alebo 1 k 1000, dokonca aj viac. A to vlastne umožní vlastne fiškálne takto potrieť nepriateľa, ak jednoducho ten nepriateľ využíva neregulárne síly. Príklad môže byť napríklad Američania vo Vietname, alebo Sovietský zväz v Afganistane, alebo sú tu ešte aj ďalšie prípady, napríklad e, Američania v afgánskych a irackých operáciách 2012. Taký kľúč je tu na to, aby oprotivník používal regulárne sile, a vlastne, aby v tomto pokračoval, v tomto fronte, to, aby to skutočne mohlo delovať dosť dlho na to, aby to malo potom fiskálny efekt aj na tú danú krajinu. Teraz budem hovoriť o budem využiť, teraz hovoriť o e, iných situáciách. Hovoríme tu o regióne a nie o štáte. V tomto kontexte budem hovoriť o regionálnych hráčoch, nebudem hovoriť o zástupných vojnách a nebudem hovoriť ani o veľkých mocnostiach, o tom budem hovoriť neskôr. Máme viaceré druhy zaangažovania hráčov. Niektorí sú veľmi pasívni, to je napríklad Izrael a Jordánsko. Sú veľmi opatrní, sotva niečo urobia, ale sledujú všetko obozretne, ale v budúcnosti môžu zmeniť svoj postoj, takže veľmi dôležité na to nezabúdať. A aktívnejších napríklad máte Turecko. Turecko je vždy hlasné a deklaratívne, a je zaangažované samozrejme aj pokiaľ ide o Čečencov, aj pokiaľ ide o podporu zástupcov v Sýrii a ešte viac zaangažovaní sú napríklad Sýrii, e, Sádzka Arábia a satelity, Katar. Títo sú veľmi aktívni, pokiaľ ide o podporu zástupcov, ale nevyužívajú regulárne zdroje. A, jedin, a Irán, libanonský satelit a Izbala, to sú tí, ktorí sú zaangažovaní. Tých sa pridali napríklad Rusko nedávno. Strategický dôvod na iránsky záväzok je napríklad dlhodobá aliancia, ktorá tu bola s Izbalom a Asadovým režimom. To sa ešte vracia späť do revolúcie v 80. rokoch a vlastne odtedy to tak e, opadáva a Irán vlastne využíva regulárne síly v Sýrii. A tento záväzok vlastne umožňuje Sádskej Arábia satelitom zohrávať dlhodobé zástupné vojny, ako som už o tom hovoril, a vlastne mohli dúfať, že by fiskálne podkopali Iránčanov cez rozšírený konflikt v Sýrii. Avšak Irán eh, proti Sádskej Arábii postupoval tak, že otvoril v Jemene druhý front a vlastne sú tu tie odvety, ktoré, Sýria, ktoré sa udiali v Sýrii a momentálne tu máme ten iránsky, z toho iránskeho zástupca. Vidíme, že celé sa to uberá takýmto spôsobom, kde vlastne sa vlastne tieto krajiny ženú do záhuby finančnej. Takže čo treba pochopiť je, že celé sa to deje v špecifickom kontexte. Napríklad ceny ropy sú nízke, to znamená fiskálne Sádzka Arábia a Irán sú zraniteľní a po druhé čelia veľkým domácim politickým rizikám. Politickým rizikám aj je dosť ťažké pre nich robiť vojnu, ak máte málo príjmov doma a jednoducho verejnosť sa proti tomu môže postaviť. Toto takisto vysvetľuje napätie medzi Sádskou Arábiou a juhoamerickými spojencami, pretože vlastne nukleárna energia, ktorú vyrábali, vlastne vidíme, že toto umožní Iránu aj finančné zdroje, ktoré by na boli spo, spo, dostupné a takýmto spôsobom situácia zmenila. Toto napätie medzi US a e, Sádskou Arábiou, tak to vlastne poukazuje na to, o čom chcem teraz hovoriť. Máme tu napríklad volebný rok, e, takže vo volebnom roku sa v Spojených štátoch amerických nevenujeme takto zahraničnej politike. Je tu skôr snaha o konsenzus, táto politika častokrát býva kontradiktorná a celé sa to vlastne e, hádže iba na prezidenta a na jeho e, spojencov, tak ako to bolo v minulosti Obama a pani Rajsová. A pokiaľ prezident sa vlastne skôr stará o to, aby z niečo za sebou zanechal, nezaujíma tak zahraničná politika. Vlastne s tým súvisia tri veci. Napríklad politika urobe, neurobenia ničoho hlúpeho, nejaké zlé riešenie. Druhá vec, E, zničenie e, hromadných zbraní v regióne, o, ktorý, o ktorom hovoríme, a takisto vyhnutie sa nejakým teroristickým útokom, či už na americkom území alebo proti americkým zájmom. Tento posledný prvok, to znamená tá straha tá, ten strach z teroristických údokov viedol k tomu, že tu bola taká kontradiktorná politika zo strany Spojených štátov amerických a vlastne boli posadnutí ISISom a to len hralo v prospech Asadu. A toto takisto súvisí aj s tým, ako postupovali pri chemických zbraniach, ako to takisto hralo v prospech Asada. Tretí prvok eh, tej politiky, aby sa neurobilo nič hlúpe, nechcem používať takéto vyjadrenia opakovane, pretože to slovo stupid je hlúpy, ale to viedlo potom do takým protichodným politikám. E, USA tlačilo na Izrael, to znamená, získalo si nepriateľov bez nejakých ziskov. Spojené štáty americké podkopávajú Sádskú Arábiu, ale takisto s tým nič nezískali rozhádali sa s Iránom a to vlastne viedlo k tomu, že Iránčania teraz už nie sú priatelia e, so Spojenými štátmi americkými oveľa viac, ako tomu boli v minulosti. Takže ide tu predovšetkým o dôveru, ide tu o podporu, ide tu zaangažovanosť Ameriky v duchu svojej vlastnej politiky. Spojené štáty americké má takýchto zástupcov v Sýrii, tam je program, ktorý a tento program vlastne sleduje Spojené štáty americké určité svoje politické ciele, ale nebude to viesť k nejakým cieľom, skôr je to kontrola, aby sa zabranil akým veľkým škodám, ale nie je to nejaká dlhodobá štruktúra. K tomu sa dostávam k poslednému bodu, to sú politické odporúčania. Tri body, politické a fiskálne obmedzenia každej veľkej mocnosti sú obrovské. Hovorím tu Európskej únii, Spojených štátok amerických, mali sme tu pár rokov finančnú krízu a nie je tu žiadny apetit, žiadna schopnosť urobiť niečo drastické na to, aby sa zmenil chod v tom regióne. A po druhé, ak by tu aj bola takáto, doho- takáto vôľa, tak tu nie je na to politika. Sú tu len samé nevýhody. A tretí bod, ak by tu aj bola taká politika, tak absolútne nemôžete kontrolovať ten výsledok. Región je jednoducho príliš zraniteľný na to, aby ste očakávali, že niečo urobí. Takže ak by ste si stanovili aj cieľ, tak ho nedosiahnete. Museli by ste byť veľmi flexibilní, adaptovateľní na to, aby ste jednoducho sa prispôsobovali na tú situáciu v tomto regióne. A poslednom bode, pokiaľ ide o tie odporúčania, tak to je takisto niečo, čo sa týka také, takého flexibilného prístupu, ja tu vidím to, ako postupuje napríklad Sýria a Irán. Vidíme, že už tá situácia sa zhoršila. Máme tu výročie mierových zmluv, ktoré viedli vlastne k vytvoreniu tohto programu. Celá situácia sa zmenia, Izrael a Jordánsko zmenia svoj postoj a ak Jordánsko začne vlastne vstupovať do politických ťažkostí, tak potom to budeme mať takú ťažkú situáciu, že vlastne sa celý, celý, celý ten región, ktorý bol doteraz taký, ktorý bol taký veľmi eh, krehký, tak sa to ešte zhorší. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme dali slovo pani Volčikovej, ktorá učí na univerzite v Birminghame. Pán Lukas tu nie je, pretože nás informoval, že kvôli úmrtiu Helmuta Šmita musí si splniť svoje volebné povinnosti. Aj takéto veci sa dejú. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za takýto výborný úvod. E, to mi uľahčilo situáciu, keď sa pozrieme na Rusko k zastup, a jeho postup k zastupným vojnám, tak vlastne by sa to dalo zosumarizovať ako nízkorizikové, nízkonákladné, ale vysokoprínosná stratégia. Ale to len teoreticky. De facto tá situácia je oveľa komplexnejšia, pretože tu sa preukazuje, že takéto zástupné vojny majú svoje inherentné riziko, ktoré sa preukázalo vlastne napríklad na Ukrajine. Ale pozrieme sa napríklad na taký prehľad. E, Rusko využilo vojenskú sílu dvakrát na Kryme a vo východnom regióne Donbasku na Ukrajine. A tieto dva akty sa častokrát spájajú, hoci oni jednoducho slúžili dvom rozdielným cieľom. Krym má tri prvky. Je tu prvok trestu, e, od zastrašenia, ale zároveň aj e, na nápravy historickej chyby a takisto Krym v kontexte že ho vnímame nejaký mix viacerých metód, je úspešný príklad takej, takého hybridného vedenia vojny. Sú tu zruč, zručné e, vonkajšie ako aj vnútorné postupy, takže to je tak nakalibrované, že vlastne sa vyhýbame nejakému tomu stanovenému prahu vojenského vojenskej odvety. Takže Krym ako taký, tak je to vnímané v Rusku aj v zahraničí ako úspech Donbass, tá druhá časť konfliktu, je už oveľa komplikovanejšia, pretože tá najbližšia analogia, ktorú tu máme napríklad s ďalšími mrazenými konfliktami v postsovietskom zväze. A je to taká falošná analýza, nesprávna analýza. E, ten timing, ako aj ciele, to si treba zobrať do to je dôležité. Všetky zmrazené konflikty sa udiali hneď po kolapse e, Sovietskeho zväzu a išlo tu o zmiešané etnické komponenty a toto jednoducho nie je prítomné v situácii Donbasu. Čo tu teda máme? Bez tohto komponentu etnického 20 rokov po páde USSR vlastne takáto zástupná voda, ktorá sa tu e, tvári, ako keby bola občianská vojna, ako keby tu určité problémy, ktoré sa takto zmetamorfozovali na dva problémy A pokiaľ ide o vojenské moci, tý, vojenská moc sa využíva iba v veľmi obmedzenom rozmere. Na to, aby sa e, tu niekto presvedčil, tak sa tu presvedča prostredníctvom zbraní. Presvedča sa tu táto krajina nepriateľská zo strany Ruska prostredníctvom zbraní. Takže vojenská sila sa vlastne využíva iba v tej miere, pokým je to dôležité na to, aby sa dosiahli politické ciele. A tie ciele, ak to tak môžem povedať, sú jednoducho bezprecedentné, predovšetkým pokiaľ ide o postsovietské územie. Ide tu o osamostatnenie súčasti z ukrajinského územia od štátu a inkorporácie tohto územia podľa nových politických podmienok, čím sa vlastne de facto vytvára ako keby určitý ruský protektorát alebo enklava, v rámci ktorého Ukrajina, v rámci ukrajinského priestoru. A toto je veľmi ambiciózny, ale aj veľmi riskantný, rizikový politický cieľ. Prečo takýto cieľ si stanovilo Rusko? Podľa môjho názoru sa tu chce vytvoriť nový druh závislosti medzi Ukrajinou a Ruskom. Existujúca závislosť je multiplikovaná, tá čo vlastne Ukrajina zdedila ešte zo sovietského zväzu, je to obchod, energia a politika. A táto závislosť jednoducho zlyhala. Rusko nedostalo do krajiny ten vplyv, ktorý považovalo za samozrejme a ktorý vlastne očakávalo v najbližšom zahraničí. Takže tento politický cieľ, pokiaľ ide o vytvorenie takýchto hraníc a štruktúr ukrajinského štátu, ale predsa len do istej miery to bolo úspešné iba v malej miere, pretože Ukrajina jednoducho nekonala podľa toho zastrašovacieho aspektu tak, ako si to predstavovalo Rusko. Takže čo vlastne máme na Ukrajine? Na Ukrajine máme eskaláciu a deeskaláciu, kde sa prišlo z hybridnej vojny, kde sa vychádzalo predovšetkým z miestnych mece, žoldnierov v takejto zástupnej vojny, kde jednoducho sú rozmiestnení riadni platení vojaci, ale iba do, v limitovanej podobe a v limitovanom čase. A toto vlastne je niečo, čo sa tvári ako, ako keby to bola občianská vojna, a veľa ľudí si myslí, že to je predovšetkým, aspoň teda ruská verejnosť by netolerovala nejaké vysoké náklady intervencie podobného charakteru. A teraz, keď sa pozrieme na reakciu v Sýrii, tak môžeme byť trochu skeptickí z tohto argumentu, pretože tu ide predovšetkým o presvedčenie Ukrajiny, že ide o občianskú vojnu a že Ukrajina potrebuje revidovať svoju teritoriálnu štruktúru na to, aby začlenil Donbasský región pod, za iných podmienok. Ale z medzinárodného hľadiska to umožňuje Rusku poprieť invest intervenciu, nemusí to vysvetľovať Rusko a Rusko môže jednoducho byť vnímané ako porušovateľ mieru. Ale z toho dôvodu, že táto stratégia závisí od limitovanej sily, tak vlastne sa tu ako keby očakávalo od Ukrajiny, ako keby ona mala teraz konať podľa politických požiadaviek a z toho sa vytvárajú bezprecedentné, ambiciozne, ale zároveň aj veľmi risko, rizikové stratégie. Prečo sú tieto stratégie rizikové? Pretože využívanie vojenskej sily legitimizuje tieto požiadavky intervenujúcej mocnosti a preto sa musí uplatniť väčšia sila a vlastne videli sme to ešte pred Minským dohovorom a ešte bez druhým, pred druhým Minským dohovorom došlo tu k eskalácii síly, kde došlo k delegitimizácii e, týchto požiadavek. Takže čo tu vlastne máme, pokiaľ ide o Ukrajinu? Máme tu ako keby nejakú rezistenciu. Nestretla som sa ešte žiadnou z osobou na Ukrajine, ktorá by bola spokojná, pokiaľ ide implementáciu Minsk, dohovoru z Minsku číslo 2. To, že máme tu takúto slepú uličku. Minsk 2 je veľmi zaujímavá dohoda, pretože ak sa pozrieme na medzinárodnú prax, tak vlastne normálne, čo tu máme, je prvá dohoda o prímeri, ktorá, po ktorej prišla potom ešte detailnejšia politická dohoda o usporiadaní situácie. Začal čo Minsk 2 a Minsk 1 tieto dva procesy zmenili do jedného, kde sa vytvorilo určité prepojenie medzi využívaním vojenskej moci a politického uzrovnania situácie ako takého. Takže vlastne Donbaský konflikt nie je momentálne zacielený na to, aby sa zmrazil ten konflikt. je tu o tú anexáciu Ukrajiny, Ide tu o to, že vlastne ide o revíziu ústavných štruktúr Ukrajiny. Ale toto tu už prebieha vyše roka a môžeme celkom z istotou povedať, že vojny ako také sú veľmi lacné a okupácia je veľmi drahá. A to vlastne vidíme aj v Donbase, že tá miera udržiavania teritória, tak ako to je vlastne na území okupovanom na Ukrajine, tá, tie náklady sú veľmi vysoké. Očakávajú sa zhruba 2,5 miliónov ľudí, ktorí tam ešte stále žijú a polovica z nich sú vlastne dôchodci, ktorí dostávajú nepravidelné platby a ktorých sa treba starať. Ale takisto vieme, že verejné služby sú poskytované, že cesty sa opravujú oveľa rýchlejšie, ako to bolo v časoch, keď kievská vláda sa starala o tieto záležitosti. Ale náklady eskalujú a v kontexte tej väčšej krízy tu nie je nič také, čo by sa dalo vyčleniť už vopred. Takže treba povedať, že tá intervenujúca mocnosť je vlastne pripravená uplatniť vojenskú sílu alebo uplatniť opt-out, e, ubrať sa cestou menej ambiciozného zriadenia, z, z, ujednania tejto situácie, čo vlastne nepovedie k dosiahnutiu toho stanoveného cieľa. Ak sa pozrieme na ten širší sovietský priestor, tak vlastne uvidíme, že do, Bunice, do minulého roku sme boli presvedčení, že tu bolo že Rusko malo vlastne dve zahraničné politiky pre blízkych susedov a pre vzdialených susedov, to znamená pre zvyšok sveta. Ak teda porovnáme tú zahraničnú politiku, ak by sme to porovnali s klávesnicou, tak ako by boli dve klávesnice. Teraz sa tieto spojili do jednej. Máme konečne dlhú klávesnicu, ktorá vlastne umožňuje strategickú hru. A to vlastne urobil si situácia oveľa zaujímavejšiu situáciu, ale menej predvídateľnú. Takže čo vidíme na Ukrajine momentálne? V porovnaní so všetkými predchádzajúcimi vývými situácie v postsovietskom priestore je to vlastne nový model ruského vojenského zmyšľania, ktoré komituje tradičné vojenské nástroje, tanky a vo- lietadla sú úplne reálne, napríklad v Sýrii, ale je tu ďalší dôraz v zmysle prekvapenia, strategickej nepredvídateľnosti. A to je vlastne to nepredvídateľné samo o sebe, pretože pokiaľ ide o taktické výviny situácie, to treba vnímať v tom širšom kontexte. Ja by som odporúčila to, aby sme sa nesústredili iba na ten taktický vývin situácie, ale na tie širšie ciele, ktoré vlastne intervenujúca možnosť uplatňuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Začneme s diskusiou. Ešte neprišiel kolega, tak v tom bude asi tiež nejaká vojna v zastúpení. Teraz pán Ačobalis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, v prvom rade musíme byť jasne pripomenovaní eh, veci, musíme ich volať správnym menom. Treba uznať, že e, v zastúpení sú vojny proti nám, EÚ EU a euroatlantickej civilizácii. Ak sa pozrieme na ruskú zahraničnú politiku, jasne tu identifikujeme, identifikujeme ruskú európsku agendu a tá má nasledovné priority. Prerušiť rozširovanie EÚ a mať e, vplyv na e, postsovietský priestor. Aby európske inštitúcie nemali silnú úlohu, aby sa e, zvyšovala závislosť Európy od Ruska v energetike, aby sa zvyšovala podpora Putinu v krajinách EÚ, podnikateľov, politikov, výskumníkov, aktívnych občianských organizácií, podporovať vnútorné rozdiely v EÚ, oslabovať transatlantické prepojenie EÚ. Jasne e, nám ukazujú tie posledné dni, že Rusko sa nemení, bombuje, bombarduje v Sýrii, to vedie k ďalšej vlne e, migrantov do susedných krajín. Takisto počujeme o novej e, arktickej ceste cez Rusko do Norska. Norsko eh, čoraz častejšie začína vyjadrovať svoje obavy, eh, že z Ruska k ním eh, prichádza čoraz viac utečencov. Máme tu aj ruskú stratégiu. Rusko bojuje politicky, ekonomicky, všetkými spôsobmi, aby preromilo našu jednotu, zamknutosť a nabúralo Eh, vlastne agendu eh, európskych politických lídrov. Eh, chce tak zlomiť Európu, ktorá pridala sankcie voči Rusku. Efekt sankcií a hrozba nových, to sú dôležité faktory, ktoré zastavili Putina pred pokračovaním agresie. Musíme teda domať prijať potrebné kroky, aby sme sa pridržiavali našich vlastných pravidel. bojovať proti politickej korupcii, zabezpečovať transparentnosť pri financovaní našich politických strán a komunikovaní našej vízie mm, Európy, ktorá je momentálne napadaná. Ďakujem. Uh, mm, budem hovoriť po rumúnsky. K tomu, čo ste povedali o vojne na Ukrajine a e, Černom mori. Bez NATO EU nemá možnosť e, čeliť e, hrozbám podporujeme strategické partnerstvo z NATO a chceli by sme naďalej byť geostrategickou jednotkou, ktorá je veľmi významná. Aj keď kríza, eh, máme tu momentálne krízu na Blízkom eh, eh, východe, máme tu aj zamrzené konflikty v Sarasnestersku, v Osecku, ale tie sú hrozbami pre celú Európsku úniu. krajiny, ktoré sú e, najslabšie v tom, e, to sú práve krajiny e, na východe Európy a v susedstve Ruska. Ako by reagovala Európa v prípade invázie? Krajiny Rumunsko napríklad má druhú najdlhšiu hranicu s Ukrajinou. 270 kilometrov. Momentálne e, je to predsa len ešte e, veľmi bezpečná hranica. Ďakujem. Όσες ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που προηγήθηκαν. Ďakujem pekne. Nespomenuli ste, prečo dochádza k vojnám. Imperialistické intervencie sa snažia kontrolovať e, trhy e, s ropou, e, s plynom, kontrolovať prepravné trasy. O to tu ide. A preto, keď diskutujeme o teda týchto zastúpeniach, tak schovávame skutočnosť, že za tými veľkými imperialistickými mocnosťami tu máme regionálne a iné e, síly, ktoré majú svoje vlastné záujmy. Idú do vojny, e, pretože tu majú svoje vlastné záujmy. E, samozrejme, v každej krajine sú tu, sú tu iné moci, bojujú medzi sebou navzájom. Sú tam špecifické záujmy, ktoré sa snažia dosiahnuť. A preto dochádza k týmto vojnám, je tu takto súťaž. Na záver chcem povedať následovné. Spomenuli ste e, niektoré e, e, historické veci, takže aká je úloha, historická úloha Ruska, jeho pomoci Afganistanu? Bola tam ministerka vzdelávania, ktorá bola ženou a chránila ľudské práva a ako to prepojíte s napalmovými bombami USA vo Vietname. Taliban získaval podporu imperialistov v Európskej únii a v USA. A teraz ako to vyzerá 10 rokov po imperialistickej intervencii v Afganistane, vládom tam drogy, chudoba. Toto je váš svet. Predtým to bol iný svet. ktorý, eh, ktorý je úplne odlišný od toho, čo sme tu poznali predtým. Ďakujem. Eh, ačiū, ponė pirmininkė. Eh, norėčiau pridurti šiek tiek prie to, ką kalbėjo. Ďakujem, chcela by som doplniť niečo To, čo voláme zástupné vojny, by sa mohlo volať aj e, inak. Je k tomu dosť literatúry. Mne sa vám páči fínska iniciatíva, ktorá vyvstáva z jednej e, analýzy. Dostali sme to ako brožúrku v Helsinkách počas e, parlamentného zhromaždenia OECD. A bol, e, bol tam záver, že hybridné vojny nie sú niečo nové v histórii. E, tieto nepriame e, hybridné vojny boli prítomné v histórii už predtým a aj Litva môže byť tomu príkladom. Musíte sa pozrieť, ako my sme boli okupovaní v 1940. Ako keby krajina bola s týmto spokojná, tak to bolo vtedy popisované. E, takže takéto vojny nie sú niečím novým. Vyžadujú si však koordináciu na veľmi vysokej úrovni. Je tu potrebná koordinácia medzi e, e, sociálnymi ak- a- a- aktérmi, médiami a, a politikmi. Média financované Ruskom zohrávajú na západe dôležitú úlohu. Môžete ísť do niektorých základných krajín a v hoteli e, vo vynikajúcej angličtine si vypočujete e, na, napríklad na kanále e, Russia Today informácie a potom začnete chápať, že nie je nič horšie než USA a nič horšie než Západ. A keď sa tak nad tým zamyslím, ak ľudia počúvajú toto vymývanie mozgov každý deň vo vynikajúcej angličtine, samozrejme, že to bude úspešné. A túto propagandistickú mašinériu, keď si vypočujeme, myslím, že treba povedať, že potrebujeme všetci sa zakývovať, aby naša spoločnosť nebola zmílená. Toto je posledné štádium prípravy vojny. A teraz sa bojuje o srdciach ľudí a o ich mysle a nemali by sme túto poslednú fázu vojny e, prehrať. Thank you very much. Now we are... Ďakujem veľmi pekne. Napriek tomu, čo som povedal predtým, je medzi nami Edward Lucas z London. ktorý pôsobí v Európskom centre pre analýzu politík vo Washingtone. Ďakujem veľmi pekne, že ste eh, sa s nami spojili z Londýna a chcel by som vás poprosiť, aby ste sa ujali slova na 10 minút a podelili sa s vašimi názormi. Mr. Brock, Mr. Ďakujem v prvom rade, pán Brok, pán eh, predseda. Eh, som rád, že sa môžem s vami takto spojiť. E, ospravedlňujem sa, e, že je to takto neskôr, e, práve preto, že Helmut Schmidt zomrel, musel som písať na túto tému na stránky ekonomistu, takže ospravedlňujem sa, preto sa spájame neskôr. Potrebujem sa trošku, chcem sa trošku predstaviť. Už viac než 40 rokov zaoberám sa touto otázkou Zaberala som sa sovietsko, sovietským zväzom a e, obdobím počas e, studenej vojny. A tieto problémy e, e európskej bezpečnosti som sa zaoberala, aj keď ľudia hovorili, toto je vyriešené, už sa nemusíme obávať, e, už e, e, sa nemusíme bať o mier. Ja som si pamätám veľmi dobre na to, čo v roku 1994 povedal estonský e, e, prezident v Berlíne, keď varoval pred e, nebezpečenstvom agresie Ruska. Vnímal to už vtedy, v Rusku 90. rokoch. Takže tieto problémy, ktoré tu máme teraz, nie sú naozaj nové sú len výsledkom toho, že mnohí z nás nevenovali tejto veci pozornosť. A mali by sme teraz obzvlášť venovať pozornosť E, Poliakom, Čechom, Ukrajincom, e, Estoncom, Litovcom, Lotyšom, ktorí e, pred týmito vecami varovali aj vtedy, keď Západ nevenoval tomu pozornosť. A sú to teda štáty, ktoré sú na frontovej línii. Vypočul som si vašu litovskú kolegyňu, ktorá právom hovorila, že ide o prístup hybridnej vojny zo strany Ruska. Takéto e, zastupné vojny, toto označenie je veľmi e, dobré, pretože e, ide teda veľmi dobrý postup. Vlastne sú tam mocnosti, ktoré sa nechcú zaimovať napriamo ak to dobre e, dopadne, dostanú kredit. Ak to e, dopadne zle, povedia, a to sme neboli my, e, to boli tie režimy v zastúpení, ktoré bojovali. Spomenula, spomenula sa tu názor, že tu ide o imperializmus. Áno, samozrejme, to je pravda. Aj počas studenej vojny sme tu mali takéto imperialistické dôvody zo strany Ruska aj USA. To nie je nič špecifické Ale ak by sme mali hovoriť o imperializme, mali by sme e, povedať, že to je veľmi e, moderné, hovoriť o imperializme napríklad aj v Afrike a podobne, ale treba e, povedať, že krajiny východnej Európy stále trpe, trpia a trpeli pod ruským imperializmom Takže treba mať toto na pamäti a aj v súvislosti s tým, čo sa deje e, na Ukrajine, a čo by sa mohlo stať e, v Polsku a v e, pobaltských krajinách. Keď sa budeme snažiť pochopiť, o čo ide Rusku, máme tendenciu myslieť v kategóriách toto je otázka polície, spravodajských služieb, energetiky, to sa týka exportov, importov, ekonomická otázka, otázka podnikania, e, sprav, médií a tak ďalej, tak ďalej. Sú to všetko rôzne kategórie. Máme tu profesionálnu etiku, inštitucionálne bariéry. E, takto funguje naša spoločnosť. Veríme totiž v e, oddelenie moci, rozdelenie moci, ale E, v Rusku to takto nefunguje, nie je tam takéto rozdelenie jednotlivých mocí, e, preto je možné urobiť e, propagandu ráno, na obed večer, korupcia večer, cez obed sa menia informácie pre médiá a tak ďalej. Takže máme tu takéto, takéto prepojenú hrozbu zo strany Ruska, pretože E, to ide na viacerých e, frontoch. Gazprom, veľké energetické kolosy, ruské vojsko, diplomácia, propagandistická mašinéria. V zásade toto všetko hrá na jednu nôtu a pre nás je veľmi ťažké sa s tým popasovať to, otázka energetiky, to by sa mali zaoberať energetickí regulátori. E, táto propaganda tým by sa mali zaoberať e, média. A ja myslím, že práve preto je Rusko úspešné. A toto je moje prvé posolstvo, že Rusko vyhráva e, túto vojnu zatiaľ. My sme boli veľmi pomalí. A nevnímali sme, že sa tu vôbec niečo deje a Rusko sa dostalo veľmi ďaleko. špinové peniaze sa dostali do politiky. Zvýšilo tú e, ekonomickú závislosť, e, posunilo svoje e, vojenské schopnosti. A keď som žil v 90. rokoch v Rusku, tak ruské vojsko bolo také trošku vtipom. V posledných 15 rokoch ho naozaj zmodernizovali a ich e, konvenčné schopnosti sa e, veľmi e, zvýšili. Majú veľmi dobre obranné rakety, majú špeciálne síly, elektronické spravodajstvo, inteligentné zbranie. Takže aj v oblasti propagandy sa Rusko dostalo ďalej. My sme boli absolútne presvedčení v 91. roku, že e, slobodná tlač e, ukončila e, studenú vojnu a že už sa nič zlého tu nemôže stať. A ukázalo sa, že majú veľmi dobrú propagandu protizápadnú, tá je veľmi úspešná ale najdôležitejšia e, časť nášho systému je, že my sa snažíme e, e, analyzovať, aké chyby robíme a chceme to napraviť. Má to naozaj efekt. Netýka sa to len programov ako Arte, ale aj ruskej propagandy v našich mainstreamových médiách a novinách, kde Rusko si predpláca reklamu a ľudia majú pocit, že ide o e, informáciu o Rusku a pritom to e, e, za to platí Kreml, je to súčasťou ruskej propagandy. Samozrejme, my sme trošku snažili reagovať aj teraz s bývalou vládou Litvy v súvislosti s tretím energetickým balíčkom. Sme pomáhali teda, aby nezneužívalo ten svoj podnikateľský model Snažíme sa tlačiť na diverzifikované dodávky energií. Litva by mala teraz dostať e, e, veľký e, zľav, pokiaľ ide o dodávky plynu. Polsko by malo dostať tiež takéto nejaké zľahčenia, úľavy. Takže urobili sme tu určité, určitý postup, aj NATO urobilo postup, ale e, Rusko ešte e, stále je rýchlejšie, je úspešnejšie. Putin e, vedie stále s jeho iniciatívami. Bolo tak tomu v minulosti v 2008 roku napríklad Aj teda v prípade toho napadnutia Estónska nevedel, nedalo sa povedať, kedy bolo, z ktorej strany bolo Estónsko a jeho počítačové systémy napadnuté. A napadnutie Ukrajiny. Teda ide o tie tzv. proxy uh, eh, uh, eh, eh, DNA, LNA Takže e, tam je stále aktivita. A ja samozrejme uvítam veľmi e, tvrdé otázky, budem rád, keď mi položíte e, ťažké otázky. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you very much. I hear that you will still follow us the debate and answer the remaining Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za ochotu odpovedať na otázky, ktoré prídu. Pán e, e Žltnémet, nech sa páči, z Maďarska. E, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem srdečne pozdraviť nášho kolegu a aj tebe, Lukas, za veľmi dobrú analýzu Ja by som sa chcel dotknúť tej skutočnosti, že čelíme dvom paralelným vojnám. A v týchto dvoch vojnách, o týchto vojnách diskutujeme oddelenie. Elmar, chcem sa ti poďakovať za to, že e, si teraz vytvoril príležitosť, môžeme o týchto dvoch vojnách hovoriť naraz. Máme vojnu v Sýrii a máme vojnu na Ukrajine. A e, toto nie je podružná otázka, aký vzťah je medzi týmito dvoma vojnami, pretože majú vzťah. A ja si myslím, že to nie je náhoda, že uprostred e, E, e, uprostred ukrajinskej vojny sa objavili ruské lietadlá v Sýrii. To nie je náhodou. Takže musíme dávať veľký pozor na to, aká je súhra medzi týmito dvoma vojnami. Teraz sme spustili viedenský proces a dobrá správa je, že Európska únia je zapojená do viedenského procesu. A tiež Irán, Sádzka Arábia, Turecko tiež. Ale čo s tým iným procesom? Venuje sa dostatok medzinárodnej pozornosti ukrajinskej vojny? Bude nejaký politický proces, ktorý pomôže e, e, vysporiadať sa s ukrajinsko-ruskou vojnou? Minimálne na našom zreteli by to malo byť, že tu musíme nájsť politické riešenie. E, pokiaľ ide o rusko-ukrajinskú vojnu. Chcel by som ešte poznamenať k tomuto, čo povedal Lukas. Musíme počúvať našich priateľov, ktorí sú v krajinách na frontovej línii historické úvahy sú veľmi užitočné a musíme im tiež prejaviť solidaritu. A možno, že Worldský summit a potom Varšavský summit na to e, nás posunie týmto smerom. Ale keď hovoríme o budúcom politickom riešení rusko-ukrajinských napätí, musíme e, pamätať na určité princípy. A snáď najdôležitejším z nich je, ja by som povedal, že to je akási červená čiara, že okupované krajiny ako Gruzinsko alebo Ukrajina by sa nemali dostať do situácie, keď nebudú schopné udržať svoju zvrchovanosť a rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti. Akýkoľvek politický obchod urobíme, a niekedy sú potrebné politické obchody, myslím, že toto je hranica, za ktorú by sme nemali ísť. Teda zvrchovanosť Gruzínska a zvrchovanosť Ukrajiny sa musí rešpektovať. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja áno, akceptujem to, že ruská agresia na Ukrajine a anexia Krymu je nepriateľná. A zavrhujem to, odsudzujem opakovanie v tomto výbore a v mene našej skupiny. Samozrejme, sankcie EÚ nemôžeme zrušiť, kým e, Krym je okupovaný e, ruskými ja som kritizoval Krym a potom to nezverejnili. A, e, e, e, a vidíme Národný front vo Francúzsku, ktorý obhajuje Krím. Áno, lebo rozumiem, dostali požičku od Ruskej banky v Paríži. Ale Eh, nepriateľ nášho nepriateľa je našim priateľom. Naozaj to platí. A hovoríme o podpore Čečencom, o ich vojne proti Moskve, ale vrátil sa teraz z Kurdistanu a čečenskí teroristi sú tí najnebezpečnejší bojovníci ISISu. <laughs> Takže mm, máme tu ďalšie problémy, napríklad Azerbajdžan proti e, Arménsku. E, ja podporujem eh, intervenciu eh, eh, Ruska pri podpore arménskej pozície a potom v Syrii tu je nebezpečenstvo, že povieme, že Asad je len zlý a keď ho Rusko podporuje, tak je to tiež zlé. A náš e, spojenec Turecko je v opozícii. E, a, ale zbranie sa dostávajú do rúk džihadistov. Takže zahraničná politika je vždy veľmi komplexná, najmä ak sa pokúšame pochopiť, čo by malo byť našimi cieľmi. Ale je možné odpojiť opozíciu na západe, v Amerike a v EÚ od toho, čo e, Rusko urobilo e, na Ukrajine, alebo čím sa vyhráža baltským štátom, od toho, čo Rusko robí na Kaukáze alebo v Sýrii. A môžeme sa teraz e, s Ruskmi rozprávať, že si musí sadnúť za stôl s Iránčami, so Saudmi alebo s Amerikou, aby sme vyriešili sírskú situáciu, pretože občanská vojna v Sýrii e, spôsobuje masívny tok e, utečencov a ohrozuje to vlastne celý európsky projekt. A tieto dilemy musíme vyvážiť a musíme e, zvažovať naše záujmy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Albert, e, za príspevok do tejto diskusie. Je to veľmi dôležitá téma podľa mňa žiaden z členských štátov EÚ e, je schopný čeliť informačnej alebo hybnej vojne. A to v takej miere, akej sme toho svetkami teraz. Rusko e, zohráva veľmi dôležitú úlohu e, v informačnej vojne proti nám. A asi si to ešte naplno neuvedomuje. Uvedem príklad vonkašia služba z dobrých dôvodov vytvorila i stredkom. Teda je tu špeciálna jednotka, ktorá má e, pomôcť našim východným partnerom v Európe, ktoré hovoria po rusky, aby dokázali postaviť niečo proti e, ruskej informačnej vojne, ktorá sa na nich valí nezastaviteľne ale potrebujeme aj Westrestkom, ktorý bude pomáhať členským štátom, aby podporili intelektuálne a administratívne čeliť všetkým týmto veciam a vysvetľovať verejnosti, aké posolstva chcú tlmočiť ruskí politici našim občanom. A tieto posolstvá sú e, hrozné. Napríklad v Ukrajine rozširujú správy, že ukražovali mladého chlapca v Donecku na území, ktoré kontroluje e, ukrajinská vláda. A to urobili takým e, excelentným spôsobom, že svet tým bol e, šokovaný. Našli osobu, ktorá to videla, a detailne to popísala, ako sa to udialo, ale na mieste ľudia povedali, nie, nie, toto nevieme potvrdiť, takéto niečo sa nikdy nestalo na Ukrajine. Ale to už bolo neskoro. Táto správa sa už rozletela e, do sveta a dostala sa do povedomia ľudí. Takže ak západní žurnalisti budú mať určitý inštinkt a určitú etiku, tak nemôžu prekročiť takéto prahy. Ale takéto prahy nemajú e, žurnalisti v Rusku. Využijú akúkoľvek lož, aby nás zatlačili do kutu. A, a teraz, na teraz čelíme s veľmi obmedzenými prostriedkami e, tomuto rastúcemu tlaku z ruskej strany. Takže Advert a, a, a ďalší experti, e, chcem vás požiadať, naozaj navrhnite politikom v EÚ a tiež v NATO, aby využili všetky možné prostriedky bojovať proti tomuto zlu, e, a, lebo to naozaj potrebujeme. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že zástupné vojny sa nezrodili dnes, tak povediac. Už je tomu určitý e, čas a myslím, že to, že sú také populárne dnes, e, vyplývajú z princípu zodpovednosti veľkých krajín aj z e, objektívnych strachov. Keby tu nebol nukleárny arzenál, pravdepodobne by sme tu už mali ďalšiu e, jadrovú vojnu, e, zaznelo. Takže z týchto skutočností vyplýva ju dve veci. E, poprvé, tu máme krízu tých krajín, ktoré boli po prvej svetovej vojne označené a teda E, vlastne tie sú na základe tohto, na, na počiatku tohto konfliktu a potom aj e, znižovanie demokratického misionarizmu e, USA, teda menší tento referenčný bod, táto referenčná úloha, ktorá bola prisúdená USA. Začalo sa to už hneď v 89. Moja ďalšia otázka, ako budeme schopní e, vytvoriť novú, novú rovnováhu? Mnohí hovoria, že e, pre východnú Európu jedinou cestou e, vyhnúť sa nejakému nejak, ne, nejakých povinnostiam a vytvoriť naozaj neutrálne oblasti. Niektorí si myslia, že jedinou cestou je politika balance of powers, vyváženia, e, nového vyváženia e, medzi mocnosťami, čo by vyplývalo z novej politickej geografie, e, ktorá vyplýva z týchto konfliktov. Iní zase si myslia, že jedinou možnosťou, ako zastaviť apetít Ruska, ale iných krajín, je nový protagonizmus pri psade Európskej únii. Tu však vieme, sú určité ťažkosti z pohľadu explicitnej e, zahraničnej politiky EÚ. Sú tam veľké rozdiely. Ešte zaujímavé by ma vaše názory na e, tieto otázky. Ďakujem, ja ešte poviem niekoľko poznámok. A potom požiadam našich hostí, aby zareagovali. Pán Lukas, povedal, že vďaka postupu Ruska e, Rusko vyhrá tento e, zápas. A myslím, že pri svojej analýze e, má pravdu. Autoritárny režim vždy má väčšiu šancu vytvoriť tú stratégiu so všetkými komponentami ako väčšiu šancu, ako to dokážu demokracie. Demokracie, ktoré žijú v rozmanitosti, kde ekonomická moc nie je v rukách politikov a tak ďalej. Ale dejiny nám vždy ukázali, že keď sa demokracie zjednotia, tak napokon e, zvíťazia, pretože majú viac talentu, talentu, ktorý dokáže vyhrať. A ak majú odvahu postaviť sa proti autoritárskemu režimu. Veľká Británia, myslím, je veľmi svetlým príkladom tohto. V 39. 40. sme to videli. Nechcem teraz vytvárať ale paralely, aby ste ma zle nerozumeli, ale zdá sa, že pre Britániu to vtedy bola bezvýchodisková situácia že to bola vlastne posledná e, e, slobodná demokracia v Európe. Ale napriek tomu to urobili a vyšli z toho výťazne. E, ja myslím, že ako Európania musíme spoločne stať na tomto základe a čeliť všetkým hrozbám autoritárskych režimov, ktorí sú schopné, ktoré sú schopné e, e, e rýchle rozhodovať a ktoré obchádzajú dlhé parlamentné spory ja si myslím, že proti tomu sa spoločne musíme postaviť a nemali by sme sa vzdávať. Ja si myslím, že dlhodobo je to vždycky ten lepší prístup a e, to určite dokážeme. Teraz má slovo pani Folčuk. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem za tieto veľmi rozmanité e, názory. je tu otázka, či ide o vojnu proti EÚ. Ja súhlasím, že asociačná dohoda je prvé e, slobodné obchodné, e, obchodná dohoda, ktorá spustila e, vojnu. Myslím, že toto je bezprecedentná výzva, pretože prv sa takéto e, dohody e, robili v mnohých iných prípadoch a bola, bola vždy pridaná hodnota. A e, Takže táto sekuritácia Európskej únii e, z, z hľadiska Ruska, to je to, čomu teraz čeli EÚ, ale tiež e, to chápanie, že čo vlastne EÚ teraz robí, teda či už ide o demokratizáciu alebo dohodu o voľnom obchode. E, e, takže tu vlastne čelíme e, e, používanie vojenského jazyka. E, my tu používame nástroj 21. storočia, a e, e, e, tieto sú odsudzované. A teda my tu čelíme signálu, že integrácia do EÚ je vlastne bezpečnostnou hrozbou pre túto krajinu. Hmm. Ja by som tiež chcela hovoriť o vzťahoch Azerbajdžanu z EÚ lebo to je zatiaľ najnezávislejšia krajina, pokiaľ ide o svoju politiku. A e, e tu ale stále čelíme tomu signálu e, hegemonistického postoja Ruska v postsovietskom priestore. Takže toto je čosi, čo musí e, zahraničná politika EÚ brať na vedomie. Teda je tu iný aktér, ktorý vníma svoju politiku inak. Pokiaľ ide o hybridnú vojnu, hybridná vojna nie je nič nové. Používala sa aj počas 20. storočia, ale tieto e, vojny sme už zabudli, nepoučili sme sa z nich. A e, ja som e, o tom hovorila v E, vo Veľkej Británii a pýtala som sa, poučili sme sa z týchto vojen, ale e, odpoveď bola, vždy sme mali iné priority, vždy sme jednoducho sa museli venovať iným udalostiam, takže nás Krym vlastne prekvapil. Tento útok bol veľmi dobre dávkovaný. A, a prekvapil. Teda tá, tá intervencia a anexia neboli predtým e, vlastne používané. No a posledný bod, Sýria a Ukrajina. Je to veľmi dôležitý bod. Sýria a Ukrajina sú vo vzájomnosťahu sú odlišné, ale majú niečo spoločné. Totiž ide o prezentáciu Ruska, ktorý sa prezentuje ako nezbytný spojenec, e, ktorý chce povedať, že bez neho nedôjde ku riešeniu situácie. A tiež ide o zrušenie sankcií a o vyriešenie e, ukrajinskej krízy v prospech Ruska. Takže je tu toto prepojenie. Pokiaľ teda ide o to, aby sa Rusko priblížilo západu a odniesie si to Ukrajina. Ale čo, čo, čo možno najdôležitejšie je ten dlhodobý a krátkodobý rozmer nekompatibility, pokiaľ ide o snahu dosiahnuť teritoriálnu cel, celistosť Ukrajiny a zvrchovanosť. A krajiny ako Ukrajina, ktorá by sa chcela napríklad spojiť s Európskou úniou. A tu je treba dať tú červenú. A ak Minská dohoda bude implementovaná takým spôsobom, ako je to interpretované zo strany Ruska, tak by to znamenalo, že Ukrajina, integra- Ukrajina je integrácia s Európskou úniou by boli jednoducho zastavené. A k tomuto jednoducho nemáme žiadne jednoduché riešenie, ale kalibruje sa týmto pozícia Európskej únie, predovšetkým pokiaľ je ten normánsky format. To je pozícia, ktorá vytvára, nevytvára žiadne e, zisky taktické, ale sú tu veľké obete. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som zo Spojených štátov amerických a musím povedať, že som skutočne E, prekvapení, ako vnímate Rusko. Ten diskurs je úplne iný ako vo Washingtone. A chcem povedať, že pokým nebudeme mať v Bielom dome nového prezidenta, tak pravdepodobne sa nič nové v Washingtone neudeje a nemôžete neočakávať nejaké zmeny zo strany Washingtonu. Ale druhá vec, ktorú chcem povedať, chcem byť optimistický, že zástupné vojny sú dobré, ak viete, ako, ich, ako sa robiť, čo týka hybridných uh, vojen. Za každý dolar, ktorý vynaloží USA alebo EU, tak Rusko na to musí dať tisíc dolárov a to jednoducho v istom čase bude veľmi drahé pre Rusko. Čím viac Rusi sa zaangažovávajú do jednotlivých konfliktov, väčšie náklady, tým jednoducho to bude stále viac stáť. A opačná strana toho je, že ak energetické ceny zostanú nízke, ak je tu spôsob diverzifikácie zdrojov energie, tak vlastne tie príjmy budú na rovnakej úrovni a z dlhodobého hľadiska Rusku sa dostane e, do zlého stavu. Toto je cieľ tohto parlamentu. Nechcem byť príliš cynický, ale máme tu takisto aj ľudský rozmer. Prichádza tu veľa ľudí o život a navyše ľudský faktor ako taký e, sa prejavuje aj vo forme utečeneckej krízy, ako to vidíme v súčasnosti v Európskej únii. Ak sa pozrieme ekonomické modely utečeneckých kríz, ak ak sa pozrieme na tie pôlčičenské vlny, tak jednoducho to súvisí aj s tým, ako sa potom bude prerozdielovať HDP na hlavu. Ehm, ak sa to vníma často cez biznis rozmer, tak sú tu podnikatelia, ktorí chcú vytvoriť pracovné príležitosti. My vieme, ako na tom sú podnikatelia, a to sa týka napríklad aj Sýrie. A takýmto spôsobom sa dá jednoducho zvýšiť HDP ehm, v Európe z hľadiska a mohlo by to byť jednoducho posilnenie pre Európsku úniu a oslabenie e, opozície. Nech sa páči ďalší rečník. Nepočujeme. Veľmi zlá kvalita, odkazujú tlmočníci, nedá sa to dobre tlmočiť. Studená vojna je tu no, vidíme, že vojna, ktorú sme tu mali v 90. rokoch, tá bola veľmi komplikovaná a zastávali sme pocit, že jednoducho komunisti boli ešte horší ako tí nepriatelia počas studenej vojny. Ale je to podobné aj v súčasnosti. Neviem presne, či mám viac nerád čínskych komunistov za situáciu v Tibete, alebo ruských komunistov za to, čo robili v Čečensku. Takže ak sa pozrieme na globálne hracie pole, tak musíme byť neutrálni, pretože tu ide o moc. ak sa pozrieme na našich spojencov, na našich priateľov, ktorí chcú byť ako my, tak tu tá perspektíva sa mení. A preto si myslím, že musíme jednoducho podporiť Ukrajinča, Ukrajincov a tých, ktorí sú v tieni Kremlina a tie krajiny, ktoré už sú v NATO a v Európskej únii. Keď hovorím o Arménsku a Azerbajdžane, tak súhlasím, tam je to veľa komplikovanejšie som jasný, e, jasne proti čečensk... čečenského terorizmu. A čečenský terorizmus má jednoducho svoje korene v 90. rokoch a tom, ako sa k Čečensku pristúpilo. My sme jednoducho v tom čase mali e, podojem, že tá situácia je veľmi ťažká na vyriešenie. Nemôžeme byť naivní, ale ak sa pozrieme na komunikáciu so Západom, tu treba posilniť a think tank SEPA vo Washingtone vlastne požiadala viacero prípadových štúdií zo strany týchto frontlinových štátov, aby oni poskytli to, ako je jednoducho treba nakladať z toho dezinformácie zo strany Ruska a chceme využiť západný kapitál na to, aby sme vzdelávali našich médií, našich novinárov, žurnalistov, ako jednoducho zastaviť túto dezinformáciu zo strany Ruska ak sú tu pravidlá, ktoré zneužíva Rusko. Je úplne pravdou, že západní žurnalisti sú jednoducho uh, učení tak, aby postupovali férovo. Budeme sa snažiť vždy prezentovať viacero bodov, hoci niektoré samozrejme môžu byť aj opozičného charakteru. Napríklad uh, lietadlo, ktoré bolo zostrelené nad Ukrajinou. Na jednej strane máte uvedené informácie, že zostrelili Rusi, na druhej strane, že ho zostrelili Ukrajinci, takže máte vyvážené informácie. Ale pokiaľ ide o tú otázku, či sa nám podarí vyhrať alebo nie, tak dúfam, ale nie je tu žiadny zákon, ktorý by povedal, že vyhráme. A sú tu príklady krajín, e, ktoré jednoducho boli absolútne zničené, nikdy sa už nepodarilo postaviť z prachu. Stačí sa pozrieť na Atény, na rímske impérium a tak ďalej. Máme viacero príkladov krajín, ktoré jednoducho si mysleli, že ich hodnoty vyhrajú za každú cenu a vidíme, že jednoducho nevyhrali. Takže ešte stále sa môžeme o nich dočítať v histori- knihách histórie, ale netreba si byť tak strašne istý. Ja súhlasím, že Putinovo víťazstvo je z krátkodobého hľadiska dobré, z dlhodobého hľadiska Rusko má veľké problémy. Ale krátkodobé víťazstvo jedno za druhým to sa všetko iba akumul, kumuluje a nechcem mať nejaké veľké nádeje, ale nemali by sme byť úplne spokojní s situáciou. Máme tu skutočne veľký problém. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne expertom, ktorí s nami diskutujú. Ďakujem pekne aj vám. Myslím, že sa sa budeme sústrediť na Rusko a na východné susedstvo dnes sme hovorili skôr e, o teda Blízkom východe popoludní a zastupná vojna to je špecifický problém, už sme o tom dnes teda hovorili. Hovorili sme o situácii v Iráne, Sádskej Arábii, kde ide skutočne o moc nad regiónom, ale, také, ale zároveň pod rúškom využívania náboženstva vo východe sú zase tie dôvody iné, ale ja si myslím, že musíme uznať, že sa musíme pozrieť niekedy aj za oponu, aby sme videli, aké sú tu reakcie a nepozerať sa iba na to, čo vidíme v popredí, na to, aby sme potom jednoducho si mohli vyvinúť patričné stratégie, ktoré potrebujeme. To je úplne jasné a predovšetkým nemôžeme obchodovať v takom zmysle, ktoré by jednoducho priniesli výhody iba z krátkodobého hľadiska, potom nás skôr viac oslabili, takže preto je veľmi dôležité a na tom sme sa aj dohodli v spoluprácu s Ruskom, spoluprácu s Blízkým východom, Sýriou a e, ostatnými krajinami jednoducho musíme postupovať spoločne a nesmieme sa vzdať našich princípov, pokiaľ ide o Ukrajinu. Takže nemôžeme tu posilniť jedno a polaviť druhom. Takže musí byť celkom jasné, že sa nechceme uberať nesprávnym smerom. Musíme aj Rusku pripomenúť, že v boji proti islamistickému teroru je tu takisto veľký záujem z ich strany, ako aj z našej strany. Ak sa pozrieme na tú situáciu v niektorých moslimských republikách Ruska, tak vidíme, ako to je a z tohoto dôvodu to v prípade napríklad Rus, Ukrajiny, alebo v prípade tých problematických situácií v Gruzínsku a Moldavsku aby sme sa my vzdali toho, aby jednoducho suverenita a teritoriálna celistvosť takýmto spôsobom bola ohrozovaná zo strany Ruska. Chcem sa poďakovať ešte raz našim panelistom, chcem sa poďakovať vám aj predstaviteľom národných parlamentov, ktorí sú tu dnes zastúpení. Myslím si, že sme mali intenzívne stretnutie dnes aj vlastne včera popoludní. Ja z môjho uhla pohľadu to vnímam za veľmi Dobre a teším sa, že kolegovia z národných parlamentov sa zúčastnili tejto diskusie, pretože vlastne takýmto spôsobom to rozšírilo aj náš pohľad. Dúfam, že to je aj z opačného hľadiska rovnako dôležité a teším sa, že tieto diskusie aj v budúcnosti vám a ostatným budú na prospech. Ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem, želám šťastnú cestu domov, pekný večer v Bruseli a Brusel má nejaké nevýhody, ale ešte nikto nepovedal, že jednoducho je zlá kuchyňa v Bruseli. Takže želám vám pekný večer tu v Bruseli a ďakujem pekne za to, že ste prišli. Končím zasadnutie. No way! Je to Where's my pen? Da. There. My loss of pens is Okay.